Geht nicht. Sie können hier erkennen, dass offenbar die Amtsausstattung der Vorsitzenden geändert worden ist. Hier gibt's keinen. Dobre, máme tu takýto zvonček, tak ho použijem. Ak to bude mať potrebný účinok, tak je to v poriadku. Mali by sme snáď začať. Už máme 10 minút po, pôvod, po plánovanom plánovanej hodine začiatku. Nie je to úplne tá akademická 4 hodinka, ale už je tu aj zo pár poslancov, takže začneme. Má prosím niekto niečo k programu, nikto sa nehlasí. Ja chcem povedať dve veci. Technické zmeny bod 11 sa preberie pred bodom číslo 5 a bod 15 sa preberie pred bodom 6. Inak nemám nič k programu. Vychádzam z toho teda, že Program je takto schválený v tejto forme. Teraz oznámenia predsedu. Dve veci vám chcem povedať. Poprvé, plánovaná schôdza 9.12.2010 nebude. Bolo to iba jedno predpoludne a je to v kolízii s konferenciou predsedov. Ja mám ďalší termín o 9. A to, čo sme mali robiť 9. môžeme vybaviť už dnes tu, takže tú schôdzu nepotrebujeme. Ďalšia schôdza bude osobitná v Štrásburgu 16.12.2010 9 až 10.30 štvrtok ráno osobitná schôdza, ktorá bude zrejme potrebná preto, lebo budeme musieť hlasovať o spotrebiteľských zmluvách, pretože IMKO bude rozhodovať v januári a toto je jediný možný termín. Už sme to diskutovali aj so spravodajkyňou. Bod číslo 3, to sú zápisnice z 22.11. Má prosím niekto nejaké námietky? Nikto sa nehlasí, takže aj zápisnicu považujeme za schválenú. Kolega Sperony sa hlasí o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nechcel som sa vyjadriť k zápisniciam, ale k vašim oznámeniam a to v súvislosti s osobitnou schôdzou v Štrásburgu. Zase ďalšia osobitná schôdza. Tieto schôdze ma trošku rušia. Minule sme mali tiež schôdzu o 21.30, čiže prečo škrtáme schôdze, ktoré už boli naplánované, napríklad tu toho 9.12. A potom musíme mať osobitné schôdze v čase, keď to nebolo plánované. Nebolo by lepšie tie normálne zachovať a nerobiť tie mimoriadne? Áno, áno, súhlasím s tebou. Väčšinou teda sa schôdze konajú v plánovanom čase, ale sú tu určité tlaky. 9. 12. Spravodajkynia sa ešte musí spojiť s inými skupinami, pokiaľ ide o to spotrebiteľské právo a okrem toho mnohí poslanci 9. nemôžu sa zúčastniť, lebo majú iné termíny. Týka sa to aj mňa napríklad. Musím ísť na konferenciu predsedov, preto toho 9.12. nevychádza. Sme sa snažili pred 27. januárom ešte urobiť nejakú schôdzu, aby sme o smernici o spotrebiteľských právach mohli hlasovať. No a Museli sme e, samozrejme zohľadniť aj spravodajkyňu. Ona v pondelok nikdy nemôže v Štrasburgu, lebo je na predsedníctve. No a tak niekoho napadlo, že by sme to mohli urobiť vo štvrtok do poludnia v Štrasburgu mimoriadne. Ešte sú tu dve alternatívy. To je januárový štvrtok v Štrasburgu. Takže boli len dve možnosti, buď ten decembrový štvrtok v Štrasburgu alebo januárový štvrtok v Štrasburgu a my sme si vybrali ten december, inak to nejde. V opačnom prípade by sme neboli schopní prijať naše stanovisko pred e, tým, než bude o svojej správe hlasovať gestorský výbor, výbor IMKO. Nech sa páči. Áno, pán predseda, prepačte, ale štvrtok ráno v Štrásburgu máme zasadnutie predsedov, nie? A budem si musieť vybrať, kam pôjdem. Ale keď vy vravíte, že musíme e, zohľadňovať aj schôdzu predsedníctva. Hovoríte, že toho 9. Bude mať, e, budú mať predsedovia konferenciu. Veď to si odporuje. Áno, my v tom Štrasburgu začneme včas, tak skoro, že to stihneme na konferenciu predsedov. Začneme o 8.30 a bude to do 10.00. Tak to môžeme spraviť. Iba hlasovanie musíme spraviť, nič iné. K správe Volis. Inokedy to možné nebude. Tak to je, lebo IMKO chce hlasovať 27.1. Nemáme žiadnu riadnu schôdzu naplánovanú. Išlo by to možno o deň skôr, ale máme 400 pozmeňovacích návrhov u nás. Výmku je to tisíc návrhov, takže to naozaj nemá zmysel, aby sme my tu hlasovali o stanovisku deň predtým, než sa bude o správe hlasovať v IMKU. Takže z technického hľadiska podľa mňa iná možnosť neexistuje. Aj mňa to mrzí, rovnako ako vás. Ja nerad zasadám ako výbor v Štrásburgu, ale toto sú okolnosti, ktoré nás nútia k takémuto postupu. Dobre. Takže zápisnica námietky nemá nikto. Zápisnica je schválená. Teraz bol číslo 4. Ide o správu kolegu Lechnera o právnom práve, o platnom práve v prípade dedičstva. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja sa budem snažiť to predstaviť za pár minút. Áno, ide o odborne veľmi zložitý zložitú problematiku. Nie je to nejako politicky kontroverzné, ale má to naozaj veľké dopady pre občanov Európy, takže je to mimoriadne komplikované pre všetkých aktérov v zásade. Mám pocit, že niektoré veci, niektoré problémy vyplývajú z nepochopenia, respektíve z toho, že tie pojmy neboli dobre zadefinované. Čiastočne vyplýva z toho, že v rôznych právnych systémoch majú tieto termíny rôzne významy. No a ďalšia vec, niekedy tá faktická, ten faktický dopad a ten právny dopad nie je možné celkom dobre odlišiť. Takže v krátkosti to predstavím. Mali sme niekoľko schôd v rámci trialógu s radou a s komisiou. Prizval som tam aj deňových spravodajcov. Ja už som tu povedal, že nechceme ísť proti členským štátom. To sa ani nedá. Myslím si, že aj kolegovia sú za to, aby sme to nerobili cez mŕtvoly. V rade nejakou eh, tesnou väčšinou niečo eh, presadiť, pretože je tam toľko veľa noviniek, že naozaj je potrebné, aby tu bol všeobecný súhlas. Ochota spolupracovať zo strany rady je naozaj vysoká, takže naozaj tie rokovania prebiehajú v veľmi pozitívnom duchu. Ja chápem, že sú tu určité obavy, že e, skrátka ľudia majú pochybnosti, ale je potrebné sa nejako rozhodnúť. A ja som sa teda rozhodol, aby sme napredovali, aby aj tí kolegovia trošku boli nútení vyjadriť sa. Som sa rozhodol, že teda predložím začiatkom roka správu a ja sám sa budem musieť rozhodnúť a budem musieť naformulovať ten text. V niektorých tých bodoch možno navrhnem alternatívy, o ktorých potom budeme hovoriť. Takže stručne predstavím body, ktoré boli kľúčové. To je bežný pobyt, otázka formulácií. Už e, povedal by som, že by sme to mali trošku definovať v jednom z úvodných ustanovení potom e, štatút dedenia, e, procesné právo a vecné právo, otázky národných systémov, problém vzájomného uznávania verejných listín, do akej miery to zasahuje, čo to znamená v reáli. Mnohé veci sa stretávajú stretávajú s nepochopením verejný poriadok napríklad. A ja to častočne aj chápem. Ja som spolupracoval na zelenej e, knihe prednedávnom. A keď to dobre rozpracujeme, tak to nebude problematické. Napríklad Belgický senát, aj vo francúzskom senáte sú úvahy v tomto zmysle, pretože v reáli sa toho až tak veľa nezmení. Belgický občan už aj teraz Belgicko využíva pojem bežného pobytu, pokiaľ ide o um, pohyblivý majetok, pokiaľ ide o majetok v peniazoch keď niekto napríklad má nejaký majetok v Belgicku, ale býva v Achene, tak e, bude prebiehať dedenie podľa, podľa nemeckého práva. Vo Francúzsku to platí analogicky, len v prípade imobilí je to trošku iné. Hnutelný majetok a peniaze e, prebiehajú podľa toho pôvodne uvedeného princípu. Takže bolo by dobré nevychádzať z nejakých kurióznych e, výnimiek, výnimočných prípadov, vymyslieť si môžeme kadečo. Napríklad niekto zmení bydlisko a tým pádom môže obísť e, právo dedenia že záleží od toho, kde človek nielen pobýva, ale na území ktorého štátu zomrie. Ja mám pocit, ako by ste sa báli, že všetci občania vášho štátu zajtra, zajtra mm, proste emigrujú, aby sa mohli vyhnúť vášmu dedickému právu. Takže tí ľudia by museli nielen sa odsťahovať, ale museli by aj zomrieť na uh, území toho druhého štátu. Len v takom prípade platí právo toho druhého štátu. A vo väčšine prípadov by už teraz táto varianta platila, keby tu bola takáto vôľa. Takže tie emócie ľuďmi hýbu, politikmi, aj právnikmi, bez toho, že by sa tým niekto hĺbkovo zaoberal. Takže kolegovia, keď to naformulujem opačne, 2,3 občanov Európy podľa Eurostatu žijú v inej európskej krajine než v krajine pôvodu. To je 11 až 12 miliónov osôb. No a naopak formulované. 97,5 ľudí žije vo svojej domovskej krajine a pre nich sa nemení absolútne nič. Pre týchto ľudí právov nemení absolútne nič. Keď majú nejaké majetky v zahraničí, e, nehnuteľnosti, tak sa ich situácia obrovským spôsobom zlepší, pretože aj tento majetok v zahraničí v inom členskom štáte aj keď ide o nehnuteľnosť. Aj toto bude podliehať ich domovskému právu, teda bude to pre nich jednoduchšie, jednoznačnejšie, keď sa presťahujú vedľa, môžu si vybrať to právo e, svojej domovskej krajiny. Aj to je veľká výhoda. Veľká výhoda pre tých, ktorí nezanechajú testament, teda ten súd bude môcť potom uplatniť miestne právo toto. Všetko zostáva zachované. Je tu ale jedna veľká medzera, a to rozhodne až ďalšia generácia. Uvediem príklad. Keď napríklad nejaký italianský majiteľ pizzerie v Nemecku, v Taliansku alebo v Bruseli už tu žije, ale ešte stále má svoje staré štátne občianstvo a rád by bol, aby jeho e, dedičstvo prebiehalo, jeho pozostalosť prebiehala podľa belgického práva, tak musí zostať žiť v Belgicku, musí aj zomrieť v Belgicku, ale zatiaľ nemá právo voľby vybrať si ten, to, to belgické právo. Toto je taká medzera, ktorá ešte stále existuje, ale nie sme schopní ju uzavrieť. Teraz to by sme mali riešiť teda v tom ďalšom kroku. Takže začiatkom roka cez Vianoce som si zobral voľno, aj na Silvestra. Takže ja sa pokúsim v tom čase naformulovať toto celé, pretaviť to na papier, predložiť to ešte budúceho roka, aby sme dosiahli nejaký pokrok. Rada tiež rokuje veľmi intenzívne a mám dojem, že aj tam to napreduje, ale je to celé veľmi zložité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Tie diskusie, ktoré teraz opísal kolega, poukazujú celkom jasne na jednu vec. Začneme v nejakom bode, máme pocit, toto upravme. Pre tých, ktorí sú mobilní, ľudia sú dnes mobilní, Skrátka, ľudia dobrovoľne alebo nedobrovoľne často žijú v inej krajine, ale pokiaľ ide o dedenie alebo pozostalosť, tak často sa stretávajú s problémami. Čím hlbšie sa tým zaoberáme, tým komplikovanejšie sa to zdá. O to viac ťažkostí vystáva, pokiaľ ide o také rôzne špecifické prípady. Ja si myslím, že ten postup krok za krokom je naozaj vhodný. Najskôr treba poriešiť zásadné otázky, celé tie definície, bežný pobyt v niektorých členských štátoch, teda obvyklý pobyt a potom na to budeme nadväzovať v ďalších krokoch. Ja si myslím, že tu musí byť jednoznačnosť, nie len experti, ale aj tých, ktorých sa to potenciálne týka, to musia chápať. Teda áno, európska úprava, aby sme sa vyhli nejakým dlhým postupom, súdnym postupom s prekladmi a oznámeniami a písomnosťami v prípade prevodu majetku po smrti ja nemám pocit, že by sa ľudia báli európskeho dedičského práva, keď im povieme, že aj tak u nich doma v krajine budú aj tak všetci dediť podľa, podľa starých pravidel hry. A takto treba presne aj prezentovať. Teda určitý zoznam problémov a zoznam princípov, ktoré podľa nášho názoru musia byť zohľadnené. A už to tu odznelo, že ten text príde v januári a potom sa ním budeme intenzívne zaoberať. Ďakujem pekne, kolega Berlinger, nech sa páči. Lechner perché... No, ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Lechnerovi, pretože viem, že ten moment je trochu zvláštny. Tá téma je veľmi emotívna. A osoby, ktorých sa to týka, tak sa nachádzajú v takom zložité, sa nachádzajú v zložitej situácii. No a všetky opatrenia, ktoré to uľahčujú, sú dôležité. No a on hovorí, že treba niečo rozhodnúť. treba nájsť tú odvahu a kolegov treba podporovať v tejto práci iste. Sarebbe opportuno che arrivasse ad una proposta eh, perché questo... Ja myslím, že treba nájsť nejaký optimálny spôsob, no a preto si treba aj objasniť jednotlivé myšlienky, návrhy a podnety, pretože v poslednom čase tak dozrievali. No a to hovorí o tom, že e, to zvyčajné miesto pobytu alebo bydliska, ale aj pôvodu. Je tam istá flexibilita, ktorá by mohla spočívať na osobe, autora v závete. No a rada, zdá sa, že teraz sa tiež e, dohodla. Takže istá predstava, že je definície, ako je napríklad to e, zvyčajné bydlisko, Myslím, že by sme mohli mm, to zadať nejakým expertom, aby nám pomohli s, s definíciami. Je tu istá flexibilita. Tieto veci musia byť riešené postupne. No a chybou by bolo, ak by sme sa neodvážili urobiť ten prvý krok. a čo sú nejaké právoplatné alebo verejné listiny, no v niektorých krajinách sú dôležitejšie ako v iných. Tam by som možno nezachádzal až tak ďaleko. Avšak eh, myslím, že ak sa nám má podariť dosiahnuť konsenzus s radou, parlamentom a komisiou, tak e, myslím, že netreba konať prenáhlenie. No a ja a pána Lechnerovi gratulujem a želám mu, aby pokračovať ďalej túto cestu. Ďakujem pekne, kolega Karim. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Len pár stručných porovnajov by som chcel poďakovať kolegovi Lechnerovi za mnoho práce a času, ktorú venoval detailom v rámci prác na tejto správe. Len niekoľko praktických bodov, ktoré sa týkajú mm, tejto problematiky z hľadiska Veľkej Británii. Pán Lechner správne hovorí 97,7% ľudí, ktorí sa to týkalo nie. No a No a v ideálnom svete e, zomrie 100% nás. No a, a to s ideálnymi a dokonalými testamentami, ktoré nebudú spôsobať žiadne pochybnosti a problémy a uspokoja všetkých, ktorým niečo zanecháme. Bohužiaľ, to sa nestane. No a to malé percento tých problematických prípadov, tým sa musíme zaoberať. No, skutočný svet je úplne iný. A veľa sa hovorilo o nadchádzajúcich generáciách, no a svet budúcnosti bude ešte komplikovanejší a ak bude európsky projekt umožňovať ľuďom stiahovať sa z jednej krajiny do druhej, ak to bude úspešné, tak to bude prinášať nové problémy. Takže my sa musíme sústrediť na to, aký cieľ chceme dosiahnuť. Kolegovia hovorili o, o tom, že ten prístup musí byť postupný, treba robiť jednotlivé kroky postupne. No, avšak treba sa postarať, aby tie jednotlivé kroky eh, boli čo najrozsiahlejšie, avšak eh, neprinášali do problematiky ešte viac eh, zmetku. No a preto ja myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby otázka toho obvyklého pobytu bola vyriešená hneď na začiatok. Čo to vlastne znamená? No a pán Lechner sa bude musieť týmto cez Vianoce zaoberať. Myslím, že ja môžem doplniť teraz ešte, že ja e, sa počas Vianočných svetkov nebudem zaoberať a e, osnulými. To nechám na pána Leknera. No a čo sa týka otázok ako rozvod, tak e, tam si človek môže zvoliť zvoliť ako no a myslím teda, že nejaký talianský majiteľ pizzerie v Belgická, možno bude práve v čase svojho umrtia na návšteve v Taliansku a to spôsobí problémy. Ak nevyriešime otázku obvyklého pobytu. No a ešte jedna vec, neviem, či o tom kolegovia už hovorili, ale pre nás to je veľmi dôležitá otázka a stále je to na programe a to je postup drawback. Clawback. Nevieme, teda pán Lechner, ako sa s tým vyrovná, no ale myslím, že neskôr sa o tom ešte budeme rozprávať. Herzlichen Dank, Herr Kollege Speroni. Grazie, Presidente. Compito del relatore... Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajca má skutočne veľmi náročnú úlohu a ja by som ho veľmi nerád ešte viac komplikoval. Myslím, že však treba ešte pouvažovať nad niektorými vecami, tak ako bolo povedané, aké je aké jednoduché je zvoliť si nejaký trvalý, no, miesto trvalého pobytu. Ľudia sa často stiahujú. No a ak pokladáme úmrtie za nejaký koniec, tak je to jednoduché. Keď niekto zomrie v Belgicku, tak sa na to uplatňuje alebo rozhodným právom je právo belgické, a keď v Luxemburgu, tak luxemburské. Ale čo niektoré ďalšie právne aspekty, napríklad systémy, ktoré sa stiahujú niektoré pravidlá, napríklad, že nie ste plne zodpovední za svoje dedictvo. Pričom napríklad v Taliansku ani nejakým darom sa nedá nič zjať z nejakého legitímneho nároku pozostalých a oprávnených dedičov. Ale ak ak človek zomrie e, niekde, kde nejaký legitímny nárok vdovy existuje, pričom má občianstvo alebo veľký pobyt v krajine, tak nie je. Čo to znamená? Znamená to, že to dedičstvo treba zmeniť a celé dedické konanie na základe nejakého lokálneho práva alebo nie. To je veľmi komplikovaná vec, ale ak chceme predísť a nechceme zasypávať právnikov a súdy zbytečnou prácou, tak si treba veľmi dobre rozmyslieť túto vec. Dobre, áno, je to isté veľmi komplexná vec. A kolega Lechner, pre pána Bellingvera by som chcel ešte povedať, no to s tou vodou rozumiem. Ja si myslím, že eh, mám prehľad o situácii a o mnohých pochybnostiach, ktoré existujú, ale niekeda, niekedy eh, sa jednoducho treba rozhodnúť, pretože inak nebudeme pokračovať. No ja myslím, že tie zásadné rozhodnutia v podstate sú prijaté v komplexných detailoch. No a čo sa týka toho obvyklého pobytu, k tomu by som povedal tá koncepcia je už teraz v Belgicku, Francúzsku, Luxembursku a iných štátoch. No a zdá sa, že to funguje. No a v Belgicku je tento obvyklý pobyt definovaný, ale inde nie. No a aj v, v našich alebo ustanovenia súkromného práva sa týka mnohých, mnohých aspektov zákonov. No a podľa môjho názoru nie je definovaný nie je správne definovaný v žiadnej krajine. No a aj, aj tak sa zdá, že to funguje. No a ja myslím, že ten problém určite vyriešime. No a čo sa týka umrtia, dúfam, že všetci sa v novom roku stretneme živí a zdraví. No a preto snad môžem povedať, že ja som bol pomerne e, dlho notárom a zaoberal som sa testamentami. No a je pomerne veľa občanov, ktorí majú strach z testamentu. No, v mojej krajine sa hovorí, že bez testamentu sa ľahšie umiera. Takže len toľko. No a Čierneho Petra tu teda Čierny Peter ostane zákonodarcom. Dobre, čiže bod 4 sme tým odbavili. Dobre, ďakujem pekne, kolega Lechner. Pani kolegia McCarthy. Nie, ja nechcem nejak hm, naťahovať túto vec kolega už, kolega Riff už povedal v podstate to, čo som chcel povedať ja, pretože Veľká Británia, vo Veľkej Británii je ochota byť súčasťou tohto projektu, ale sú tu niektoré problémy, no a ja dúfam, že problémy Klobeku a iných faktorov pán Lechner zohľadní. Áno, je správne, že je pravda, že ľudia si nevyberajú, kde umrú. No nedávno v mojom volebnom obvode Eh, zobrala jedného nemeckého eh, nemeckého hm, staršieho občana, ktorý zomrel v Manchestri, jeho rodina na lietadlo, pretože chceli, aby bol registrovaný, že umrel v Nemecku. No, my všetci eh, máme na mysli hlavne svojich voličov a toto sú komplexné otázky, avšak dôverujem pánovi Lechnerovi a myslím, že v našom mene sa mu podarí všetko náležite vyriešiť. Dobre, teraz sa dostávame k bodu číslo 11. Eh, A to je správa kolegyne Niebler, zaručenie nezávislých posúdení vplyvu. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Ja by som vám dnes predstavila v eh, krátkosti moju správu, ktorú, eh, ktorú som vypracovala. Neviem, či už sú k dispozícii všetky jazykové verzie. Myslím, že do Vianoc bude dostupná správa vo všetkých jazykoch. E, nebudem hovoriť k tomu nejak príliš veľa a budem sa e, sústredil na dve nové záležitosti. A totiž chcela by som pripomenúť, že komisia e, vo svojich, vo svojom oznámení o inteligentnej, inteligentnom riadení Európskej únie z oktobra 2010 ešte raz potvrdila svoje snahy lepšie riadenie a legislatívu. No a tu hovorí, že v budúcnosti chce vykonávať aj ex post eh, kontroly a posúdenie vplyvu. To som zapracovala do eh, mojej správy, pretože doteraz o kontrolách a hodnoteniach ex post sa nič nehovorilo. Ďalej komisia predložila oznámenie o novej priemyselnej politike, to oznámenie sa nazýva oznámenie o integrovanej priemyselnej politike v období globalizácie, tiež z 28. oktobra 2010. No a v tomto oznámení je dlhá časť, kde sa hovorí o tom, že komisia v budúcnosti bude vykonávať intenzívnu analýzu všetkých politických návrhov s dopadmi na priemyselnú konkurencieschopnosť v Európskej únii. Bude takéto hodnotenie vykonávať. No a ja sa teším, že aj komisia sa v oblasti lepšej legislatívy a dopadových štúdií zaoberá výskumom a preskúmávanie záležitosti. Myslím, že túto záležitosť by mali na výbore ďalej sledovať. Ja som správu rozdelila do takých štyroch hlavných blokov. Ja na, najskôr v mojej správe formulujem nejaké všeobecné e, požiadavky o posúdeniach dopadov. V druhej časti hovorím o potenciál zlepšenia e, dopadových štúdií komisie. V treťom odseku sa zaoberám s potenciálom zlepšení v Európskom parlamente a dopadovými štúdiami. No a posledná, posledný odsek sa venuje jednotným mechanizmom posúdení dopadov. No ja myslím, že v tomto prípade by sme sa mali zamyslieť nad nejakým mechanizmom, tak aby, my parlament, aby sme my v parlamente vykonávali a realizovali nezávislé kvalitné dopadové štúdie. Kolegyne, kolegovia, v správe som zohľadnila mnohé z toho, čo sa čo zaznelo na rozprávach vo výbore. Myslím, že svoje podnety a myšlienky tam nájdete na výbore pre priemysel. Sme vyslali delegáciu do USA, aby sme sa oboznámili so situáciou v oblasti dopadových štúdí v USA. Takže všetky naše informácie, nové poznatky a vedomosti, som synteticky spracovala v mojej správe princípy a zásady. Myslím, že v tom sa všetci zhodneme. Je dôležité, aby dopadové štúdie boli nezávislé a aby boli transparentné všeobecným požiadavkám som sformulovala to, čo by posúdenie dopadov malo obsahovať a najskôr tvrdím, že som presvedčená o tom, že všetky kategórie legislatívnych nátvrhov by sa mali stať predmetom dopadovej štúdie, ktoré mali by sledovať jasnú metodiku. Neviem, či s tým súhlasíte a či to je vôbec nejak realizovateľné v praxi. O tom sa treba ešte pozovárať. Ďalej, som hovorila, sa venovala téme dopadov pre malé a stredné podniky, čiže vykonať nejaký text, e, test o dopadoch pre malé a stredné podniky, čo znamená legislatíva, ktorú prijímame pre malé a stredné podniky. To sme si vypočuli už na viacerých, viacerých vypočutiach, že práve malé a stredné podniky trpia obrovskou záplavou legislatívnych návrhov EÚ. No a kolegyne som sa pýtala, o tom pravidlo one in, one out. A totiž a bude prijatý jeden legislatívny akt, a tak je to možno len vtedy, ak sa súčasne s tým odstráni aj nejaký iný legislatívny akt. Či to je v praxi realizovateľné, to ešte v budúcnosti uvidíme. No a pre mňa bolo ďalej dôležité, a to bola tiež kritika, ktorú zrazňovala z mnohých strán, že predovšetkým komisia musí vykonať eh, dopadovú štúdiu eh, predtým, než predloží parlamentu a rade svoje návrhy, no ale že v priebehu <clears throat> to nemôže byť nejaká aktualizácia, treba eh, neustále informovať. No a rada a parlament musia byť informované a v prípade potreby môžu vykonovať doporové štúdie. No a ďalej tam boli mnohé návrhy k potenciálu zlepšenia na strane Európskej komisie. Nebudem zachádzať teraz veľmi do detajlov. Hovorím, že výbory Európskeho parlamentu by mali byť včasne zapájané do legislatívnej činnosti a legislatívnych mm, procesov vypracovania legislatívnych návrhov komisie hovorím o transparentnosti a konkrétne o tom, že mena expertov, ktorí sa zúčastňujú na realizácii štúdí, mali byť zverejňované. A, rovnako hovorím o mm, dopravy štúdiách ex post. Myslím, že sú tu zastupcovia komisie, takže si môžeme vypočuť prvé pripomienky. A čo sa týka zlepšení v Európskom parlamente, myslím, že je dôležité, aby sme horizontálne vo všetkých výboroch vzájomne komunikovali a tie nástroje, ktoré máme na vykonávanie dopadových štúdí a vyhodnotenie dopadov, tak výbory ich musia využívať. V tomto výbore sa to robí už tak viacero rokov, a v iných výboroch je situácia odlišná a preto treba vyzvať kolegov, aby využívali všetky dostupné nástroje. No a ďalej otázka, či budeme vykonávať nejaké parlamentné, parlamentné vykonávanie, parlamentné dopadové štúdie, či by to nemala byť nejaká minimálna požiadavka, takže to by nemala byť teda to by malo byť nejaké menšinové právo, to, teda ak štvrtina kolegov bude myslieť, že by sme mali vykonať vlastnú dopadovú štúdiu o dopadoch legislatívnych aktov, tak táto menšina, alebo malo by sa uplatňovať toto právo menšiny na vykonanie dopadovej štúdie. No a na záver, a to by som chcel ešte niečo povedať k jednotnému mechanizmu vyhodnotenia dopadov pre Európsky parlament. Navrhujem vypracovanie nejakého spoločného postupu hodnotenia dopadov. Myslím, že by bolo do- dobré a nejakú spoločnú metódu a postup, ktorú by všetci mohli využívať. Treba sa zamýšľať, zamyslieť na nejakou jednotnou inštitúciou vo forme istej nadácie, ktorá by sa zodpovedala Európskemu parlamentu. Dobre, takže toto je môj návrh ja sa teším na vaše podnety. Veľmi rada všetky dobré návrhy zohľadním a v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch iste pôjdeme do väčších detailov. Ďakujem pekne, hovorí predseda, za e, tieto podnety. E, Odzakadľuje sa to aj delegácia z Washingtonu. No a teraz Arlene McCarthy a potom pán Albrecht. Ďakujem pekne. Áno, v podstate som si to nemohla počítať do podobnosti, pretože neviem doľko po nemecky a chcel by som nadviazať na to, čo poznám aj, čo som robila predtým samostatne. Samozrejme, eh, musím uznať, že eh, v podstate to je veľmi dôkladná práca, má veľmi dôkladné znalosti a myslím si, že čo sa týka väčšiny jej názorov, podľa nás sú progresívne, mali by byť podporené a musím povedať, že, pán predseda, podľa mňa by sme nemali podceňovať význam práce tohto výboru v tejto oblasti, pri stanovení postupov a procedúr. Poviem vám jeden príklad, pre ktorý je dôležité to, čo robíme v tomto výbore. Momentálne diskutujeme, a v podstate posledné dva dni na Ekon výbore diskutujeme o, o zdaňovaní finančných operácií. Nezáleží teraz na tom politickom postoji, niekto bude za, niekto bude proti. To nie je podstatné, ale bez ohľadu na váš názor, my ako parlament sme požiadali komisiu, aby spravila hodnotenie dopadov v marci a podľa mňa nie je akceptovateľné a v diskusiách, ktoré sme mali s komisárom Šemetom včera, ako môžete mať oznámenie, ktoré odmieta myšlienku zdaňovania finančných operácií, kedy na základe jednej správy Medzinárodného menového fondu sa robí hodnotenie dopadu. A to je práve tu, v tejto veci, treba rešpektovať stanovisko parlamentu. A to je tá procedúra, alebo ten postup ako príklad toho, prečo si myslím, že naša práca je veľmi dôležitá z hľadiska stanovenia postupov, ako budeme spolupracovať s komisiou a s radou. Nebudem sa zameriavať na tie dobré veci, lebo jednoducho tie sú dobré, ale niekoľko pripomienok k tým veciam, kde skôr mám nedoriešené otázky. Nie je to celkom o tom, že by som nesúhlasila. Tá myšlienka toho, že odľahčíme administratívne bremeno pre malé a stredné podniky. To je pre nás mimoriadne dôležité, pretože naozaj sa nechceme dostať do situácie, kedy vytvoríme ďalšie bremeno malým a stredným podnikom, keď chceme podporovať tvorbu pracovných príležitostí a obnovu hospodárskej súťaže. Čiže musíme podporovať zákon pre malé a stredné podniky, ale mám veľké pochybnosti o tom, či zrovna najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je cez takýto ťažký nástroj, pravidlo, jeden zákon a príjmeme jeden, zrušíme. Myslím si, že to je veľmi taký um, nahrubo ušitý nástroj. Musíme nájsť lepší spôsob, ako odľahčiť správne bremeno, uh, ktorý bude mať lepší prístup ako len také, že teda tu máme jeden nový zákon o životnom prostredí, tak zrušíme jeden zákon o podnikaní. Ja si nemyslím, že sa to dá takto ani dokonca v rámci toho istého sektora musíme sa na to pozrieť, ale myslím si, že malým podnikom musíme dať e, pocit, že <clears throat> v podstate prakticky musíme nájsť nástroj, ktorým ich odľahčíme. Mal som otázku prvky. Jednoducho som si len tak prebehla ten dokument a skôr ma zaujímajú zámery pani spravodajky v niektorých oblastiach. Musíme si dať pozor, aby sme neuplatňovali len kritéria pre ex post hodnotenie, čo bude len o priemysle a hospodárskej súťaži. Musíme si uvedomiť aj našu zodpovednosť voči životnému prostrediu, sociálny dopad a samozrejme od 1. decembra 2009 Lisabonská zmluva, to znamená otázka základných ľudských práv. To nesmieme prehliadať. V každý zákon, ktorý schválime, musíme zohľadniť aj tento aspekt. Čiže dúfam, že to nie je len o priemyselných dopadoch, ale že tu máme širší záber z hľadiska našich zodpovedností v súvislosti s hodnotením dopadom všeobecnejšej povahy. E, tá nezávislosť je dôležitá, pretože potrebujeme väčšiu nezávislosť. Transparentnosť je základom nezávislosti. Čím väčšiu transparentnosť máte, tým lehš, ľahšie sa zistuje, čo e, prichádza od komisia, či to je alebo nie je nezávislé. A myslím si, že tá predstava, ústava o tom, že parlament a vláda sa v podstate budú dohodovať, budú dohliadať e, nad e, tou prácou hodnotenia dopadov. Je zaujímavá myšlienka, zaujímavé sa zamýšľať aj nad tým, ako by sa to dalo zrealizovať. Súhlasím so spravodajkyňou, že potrebujeme viac nezávislých odborníkov, že potrebujeme väčšiu angažovanosť parlamentu a výborov, ale nie som si celkom istá, možno, že tu niečo zmiešavam dohromady, neviem presne, neviem, čo pani spravodajkyňa myslí tým, keď hovorí o zámere účasti skupín na vysokej úrovni na tému administratívneho bremena. Mm, nechceme privilegovanú úlohu dať iné jednému orgánu, ktorý sa bude zapodievať len administratívnym bremenom a nebude hovoriť o environmentálnych, sociálnych otázkach a otázkach ľudských práv. Jednoducho zase neviem, či to nie je kritika, ale jednoducho skôr otázka, čo pani spravodajkyňa myslí tým Einrichtung alebo Stiftung alebo o nejakom orgáne, ktorý by robil hodnotenie dopadov. Ja som si myslela, že to je všeobecne nezávislý orgán, neviem, či to má byť iba v parlamente. Ak si spravodajkyňa myslí, že by sme u nás v rámci našej inštitúcii mali niečo také zriadiť, to je samozrejme iná otázka. Rada by som sa dozvedela viac informácií k týmto predstavám. Ale takisto hovorí, že by to malo byť rozpočtovo neutrálne. Čiže čo to znamená? Kto za to zaplatí? E, bude to vo forme nejakej agentúry, pretože áno, tie, nič nie je zadarmo. Ak chcete zapojiť do práce nezávislých odborníkov, musíte im za to zaplatiť e, v rámci spolupráce s komisiou a radou samozrejme. Čiže to sú tie kľúčové otázky, e, o ktorých je, na ktorých je potrebné trošku viac popracovať alebo ich rozdiskutovať. Nechcem povedať, že som proti tomu. Takisto som minule hovorila o tom, a nie je to tam, ale predložím tomu pozmenujúci návrh Hovorila som o tom, že by tu mal byť dlhšie konzultačné obdobie. Tých súčasných 8 týždňov nestačí. Predovšetkým pre malé podniky to nie je v poriadku, pretože ja by som si myslela, že by sme to mali predlžiť na 12 týždňov, ale to sa týka aj mimovládnych organizácií, nielen, nielen malých podnikov. Aj mimovládne organizácie majú problém zapojiť sa do procesu hodnotenia dopadov a myslím si, že musíme dať väčšiu pomoc malým podnikom a mimovládnym organizáciám, preto aby sa mohli aktívne zapájať do procesu hodnotenia dopadov. A z mojich skúseností z hospodárskeho a menového výboru E, finančných služieb e, sú také, že podniky nemajú žiadne problémy s tým hodnotením dopadov, pretože majú kritickú kapacitu aj peniaze na to, aby to spravili. Predovšetkým sú to malé podniky a mimovládne organizácie, ktoré sa nedokážu do toho systému rovnakým spôsobom zapojiť a musíme nájsť spôsob, ako ich zapojiť, ako im pomôcť, aby tie konzultácie sa naozaj týkali všetkých a aby aj títo mali možnosť ovplyvniť e, výsledko, výsledky hodnotenia dopadov. Ale celá tá správa sa uberá tým správnym smerom, je veľmi dobrá, mám len zo pár otázok a vystúpil som preto, aby som eh, si to dala lepšie objasniť. Albrecht? Ja, <clears throat> ja som vielen Dank. Najskôr by som chcel poďakovať pani Nibler za jej návrh. Hm, minule tu zaznelo pár návrhov a ja teším, že to takto pekne pokračuje. No a ja mám teraz dve pripomienky. No, jedna z nich je, že otázky vyhodnocovania dopadov v rámci policajnej a súdnej spolupráce, ktorým sa venujem ja, to treba, aby to bolo zaradené. To je ešte jeden dodatočný aspekt, ktorý napríklad v otázke, aké dopady to má na základné práva a právny štát, tak to je veľmi dôležité a prekračuje to rámec toho, čo teraz napríklad robíme v dopadových štúdiách, napríklad o hospodárnosti. Myslím, že by mohlo byť do správy ešte, správy by sa mohla objasniť, že toto je ešte dôležitý aspekt. No a ešte, čo sa týka trvania vyhodnocovania dopadov, nie je nejaká dodatočná fáza konzultácií. Nie treba trvať na to, aby nejaké spojenie, je to teda zhrnutie faktov a nie nejaká možnosť vyvíjať ďalší vplyv. Na to treba dávať pozor. No a potom ešte jedna vec, o ktorú som žiadal už minule. Teraz sa to objavilo v odseku 29 o hodnotení ex post. Ja by som chcel trvať na tom, aby sme to konsekventnejšie pomenovávali. Napríklad, že implementácia v národných právnych poriadkoch v rámci vyhodnotenie dopadov musí byť eh, jasnejšie určené. No a, a zohráva to úlohu v oblasti eh, policajnej a súdnej spolupráce. A to je tiež otázka o neza- nepriamých dopadoch alebo v prípade európskeho zatýkača. To sú všetko veci, ktoré treba, aby um, boli nejak konkrétnejšie upravené. No a nemôžeme len požiadať komisiu, aby uh, následne na to dohľadala, ale aby vyvodila nejaké konkrétne dôsledky. No a to je, to sú ešte moje želania. No, ďakujem pekne. Ďakujem. Angelika Nibler, nech sa páči. Áno, ďakujem, vážené kolegyne, vážení kolegovia, za mimoriadne zaujímavé podnety. Veľmi sa teším, ak predložíte v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy. Ide o správu z vlastnej iniciatívy. Môžete ju takto iba obohatiť. Pani McCarthy, ďakujem pekne za tento vynikajúci príklad, ktorý ste uviedli. Dáň z finančných transakcií. Ja si myslím, že to sú presne také prípady, ktoré sú podnetom pre vypracovanie tejto správy bolo by čakateľné, bolo by teda očakávateľné, že, e, rada, že komisia pardon, príde s dopadovou štúdiou, s hodnotením vplyvu. Žiaľ sa to tak nestalo. Potom ten návrh, ako pre malé a stredné podniky život zjednodušiť. Áno, dávam vám zápravdu, že toto pravidlo one in, one out je veľmi statické a možno nie je ani realizovateľné, ale uh, ja od malých a stredných podnikov stále počujem, že sa v Európe stále pripravuje nová legislatíva, je potrebné predkladať ďalšie dokumenty, potrebujem na to ďalších ľudí vo firme a tak ďalej. Takže stále vidia vyššiu mieru byrokracie, tie prínosy veľmi nevnímajú. Takže sa naozaj musíme zamyslieť nad tým, ako tú záťaž trošku znížiť. Pokiaľ ide o tie kritériá, to povedal pán, eh, aj pán Albrecht, ja som sa držala najskôr status quo, to je osmička, spolupráca medzi inštitúciami, podľa nej ide o sociálne, ekonomické a ekologické aspekty v tých dopadových štúdiách, plus e, platia ustanovenia v súvislosti so Small Business Act z roku 2008 ale samozrejme justičná spolupráca, oblasť e, základných práv, myslím, že aj tam by to malo platiť, že aj to by malo teda platiť. To je tiež otázka do diskusie. Dali ste mi ďalšiu otázku, ako má toto zariadenie vôbec vyzerať. No už myslím, tam bude ešte potrebné dať hlavy dokopy. To je len taký nápad, vychádzajúce z toho, aké mechanizmy v parlamente už existujú. Máme policy department, toto oddelenie, ktoré zadáva takéto štúdie hodnotení vplyvu. Tam sú naozaj e, veľmi motivovaní zamestnanci, ktorí robia to obstarávanie a tak ďalej. Ale z tej politickej stránky je potrebné stanoviť určitý postup, možno nejaké externé gremium by mohlo byť eh, kontrolným orgánom, to by bola správna cesta, ale ako to bude konkrétne vyzerať, a o tom ešte môžeme podiskutovať. Ale teším sa z toho, že tá myšlienka bola tak otvorene prijatá. Predloženie tej lehoty z 8 týždní na 12 pani McCarthy pokojne predložte v tomto zmysle pozmaňovací návrh. Ďakujem pekne za tie doplnenia, ktoré tu odzneli. Teším sa na ďalšiu prácu Neviem, či už je na čase pán predseda stanoviť nejaké lehoty, možno je to ešte stále prískoro. Takže to by bolo všetko z mojej strany. Nie, nie, nie, lehoty teraz robiť nebudeme, až na ďalšom bežnom zasadnutí, keď budeme mať všetky pre, preklady k dispozícii. Pán kolega Kalvin, nech sa páči. Chairman, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Skôr otázka na Angeliku. Chcem sa opýtať, pretože možno mi to uniklo v súvislosti s tým, čo sa navrhuje ako spúšťač toho okamihu, kedy sa musí robiť hodnotenie dopadu. Keď sme boli vo Washingtone, tam sme sa dozvedeli podrobné informácie o tom, ako ako náhle má návrh hodnotu 100 milión dolarov, automaticky to spúšťa hodnotenie dopadu a oni mali veľmi bláznivú, veľmi takú neeurópsku metódu. Keď sa jedná o neekonomické otázky, tak hodnot, napríklad ako oceníte hodnotu života alebo niečo podobné, to všetko sa vypočíta a ako náhle to dostane hodnotu 100 milión dolárov, tak automaticky to spúšťa postup na hodnotenie dopadov. Ehm, navrhuje sa to, alebo zamýšľala sa spravodajkyňa nad tým, ako aké veci by mali viesť k tomu, že automaticky sa spustí hodnotenie dopadov, čo sa e, nás týka, aby sme to trošku tak po štili, e, aby sme to nerobili takým spôsobom e, výpočtu, ako to robia Američania. Áno, ďakujem pekne za otázku. To je veľmi dôležitá otázka, čo má podliehať takejto dopadovej štúdii. Ja som naformulovala veľmi všeobecne, ja sa nedržím nejakých finančných veličín, analýza e, nákladov a prínosov, že ak to bude stať 100 tisíc alebo milión, že až v takom prípade je potrebné robiť hodnotenie vplyvu. Ja som tvrdila, že všetko, čo komisia zamýšľa e, v rámci legislatív, všetky legislatívne návrhy, toto je, toho je naozaj veľa všetky veci v rámci komitológie pod to spadajú. Chceme to, nechceme. Už kolegyne, kolegovia, ja som naozaj otvorená. Je možno, že naformulovať to tak všeobecne, e, široko a potom sa v praxi ukáže, čo sa dá, čo sa nedá robiť. Ale keď e, veci zkrátka majú dopady, e, tie nevieme celkom dobre odhadnúť, Takže myslím, že tá formulácia by mala byť trošku širšia, nemali by sme sa nejako obmedzovať od samotného začiatku. No a to, ako to robia Američania, to podľa mňa nie je e, v princípe veľmi dobré, teda, e, že by sa to robilo vo všeobecnosti vždy. Áno, áno, ja len pripomínam, že keď sme hovorili o Ríme 1 a 2, že sme mali veľké problémy s tým, že nebolo žiadne hodnotenie vplyvov Mali sme obrovské problémy aj v zmierovacom postupe, takže ten e, širší prístup je jediný správny. Ešte sa prihlásila pani McCarthy, potom kolega Albrecht a potom budeme hlasovať. Len veľmi stručne, pretože myslím, že pán Karim tu nastolil otázku, v rámci ktorej sa zameriava výlučne na to, čo E, robia členské štáty. A myslím si, že pani spravodajkyňa v správe o tom hovorí v e, podstate o tom, čo e, robí rada, keď hľadajú kompromisné riešenia. Ale potom sa musíme kolegovia opýtať, čo my tu robíme. Keď máme niekoľko stoviek pozmeňujúcich návrhov k nejakej legislatíve a absolútne nenesieme zodpovednosť za to, aký bude, to bude mať dopad, my by sme mali takisto brať vážne našu legislatívnu zodpovednosť. Keď žiadame, že sa musí robiť dopadová štúdia na všetko, tak potom musíme byť konsekventní. Aj my sa musíme pozerať na to, aké dopady majú naše pozmeňujúce návrhy pre podniky, pre mimovládne organizácie, pre kohokoľvek. Ďakujem. No ja len stručne chcem podporiť ten širší prístup, že ho musíme zvoliť aj preto, lebo keď sme pozorovali situáciu vo Washingtone, tak sme si všimli tie snahy v prípade hodnotení vplyvov, že tam sú snahy všetko vyjadriť číselne, teda povedať, že nejaké základné právo alebo život má takú a takú hodnotu a toto ja osobne nepovažujem za adekvátny spôsob realizácie hodnotenia vplyvov. Nemyslím si, že tento široký postup nevyhnutne povedie k tomu, že budeme mať hromadu požiadaviek na hodnotenie vplyvov. Mm, podľa mňa istotne bude vôľa nejakým spôsobom napredovať, e, takže toto nevnímam ako problematické. Okay, okay. Angelika ešte? Nie, dobre, tak končíme s týmto bodom. Už som povedal, že na budúce stanovíme lehoty, keď budeme mať preklad do všetkých jazykov. A teraz budeme pokračovať bodom 6. Správa Sajer príde na rad až neskôr. Máme už po 16. hlasovať sa malo o 16. Takže pán Sajer ako prvý má slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť kolegom, že dnes je 1. decembra, je to prvé výročie vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy a touto správou práve v podstate presadzujeme do našej každodennej práce to, čo je v zmluve e, cez vykonávacie akty. Naposledy, keď sme zasadali, to bolo neskoro v noci, ale nebolo to zase až tak dávno, niečo pred vyše týždňom, ale teraz vám môžem aktuálne informovať o najnovšom vývoji veľmi stručne, pretože e, chceme v podstate sa dodržať k e, toho, že budeme všetkých čo najvšeobecnejšie informovať. Takže pre všetkým som sa chcel poďakovať kolegom, ktorí mi pomáhali, predovšetkým e, pánu predsedovi, pani Lichtenberger a ďalším, ktorí sa zúčastnili rokovania aj so svojimi kolegami, ako aj všetkým, ktorí uľahčili moju prácu, avšak predsa len je to veľmi zložité. No teda chcel by som sa poďakovať ešte aj belgickému predsedníctvu. Naozaj sa veľmi angažovali v tom, aby Lisabonská zmluva sa presadzovala aj v tejto oblasti a v, v podstate v úplne nemožnej situácii sa im predsa len podarilo dosiahnuť kompromisné stanovisko rady a potrebnú flexibilitu, ktorú v tomu potrebujeme prvá, v podstate ide o to, že z nášho pohľadu nášho výboru prioritou bolo, aby toto nariadenie vychádzalo zo zmluvy, aby sme na tom trvali. Avšak E, samozrejme, tu boli ďalšie dve ďalšie dôležité veci, ktoré sme takisto zvažovali a pokročili sme aj tam v týchto veciach. Jednou z nich je všeobecný ústavný rámec. To znamená, že toto sú právomoci parlamentu a situácia parlamentu v tom celom obraze. E, a teda vyváženosť vo vzťahu s inými inštitúciami. To bola jedna z tých kľúčových vecí. A druhá kľúčová vec je tá, že mnohé výbory, ktoré tvoria stanoviska, mali špecifické body, o ktoré chceli, aby sa presadili. Ja som som spolu s kolegami neustále spolupracovala, diskutoval s nimi o týchto veciach a naozaj som mnohé veci sa mi podarilo dostať do tohoto textu, aj keď tie rokovania neboli ľahké. Takže prvá vec, zosúladenie právomoc parlamentu, či už je to delegovaný akt, je to Eh, samozrejme veľká právomoc parlamentu. V, eh, vo vykonávacom akte tam je tá naša právomoc oveľa menšia. To vysvetlím neskôr. V tomto zmysle eh, máme nielen toto nariadenie, ale aj jasné vyhlásenie komisie. Takže navrhujem kolegom, aby sa pozreli aj na túto časť textu. Je to návrh textu, ktorým jasne sa zavezuje do miery v také, aký to nebolo nikdy predtým. Zavezuje sa komisia, aby čo najskôr a v maximálnej možnej miere zosúladila všetko, čo treba. Nebudem zachádzať do detailov, pretože o tom sme už hovorili niekoľkokrát. Druhá vec, a to je to, čo som slúbil, právo preskúmania, to znamená, ak je to vykonávací akt, jednoducho sa to celá vec jednoduší, parlament do toho nemal veľmi čo povedať, ale nám sa podarilo dosiahnuť v našich rokovaniach toľko, že aj rada, aj komisia uznali a takisto je to písomne vyjadrené ako písomný záväzok, môžete si to prečítať, že takmer rovnakým postupom, ako e, sme mali predtým cez komitológiu, aj keď e, teraz e, sa to priamo tak neuvádza v zmluve, Myslím si, že to je veľmi veľký prelom v tomto bode. Takisto máme revíznu klauzulu, to znamená, že keď sa nám to nepozdáva, ak sú tu problémy s každodenným fungovaním tohto nariadenia, tak môžeme sa k tomu vrátiť a zabezpečiť iné postupy alebo lepšie postupy. Po štvrté, veľmi špecifická požiadavka viacerých výborov tohto parlamentu, ktoré bojujú v oblasti finančných problémov programov s rozpočtovými dopadmi. Bol to veľký význam pre IntDV DV a pre zahraničné veci. Bojujeme pre tieto výbory. V podstate veľmi seriózne bojujeme s radou v tejto oblasti. A môjim cieľom nebolo ani zablokovať toto nariadenie, ale ani nejak zabrzdiť rokovania, úspešnosť týchto rokovaní v mene parlamentu. A posledná vec, a to je posledná vec našich rokovaní, ešte nedoriešených, včera sa nám to podarilo prekonať, že v texte sa nikde, v tom hlavnom texte nariadenia sa nikde nespomína finančný nástroj ohľadom niektorých krajín. Podarilo sa nám to vyhodiť z textu, k tomu bola potrebná naozaj veľká flexibilita belgického predsedníctva. A nakoniec obchodná politika to bola tá blokujúca záležitosť tohto nariadenia. Už sme to mohli schváliť počas španielského predsedníctva, ak by sme tam nemali tento problém. Belgické predsedníctvo úspešne odblokovalo túto vec cez určité kompromisy a cez určité prvky. Jedným z tých prvkov bolo 18-mesačné prechodné obdobie. Viete si predstaviť, kolegovia, že ak pôjdeme do druhého čítania, Uh, už máme oveľa lepší obsah a prejde aj toto obdobie. Ja si nemyslím, že to je zlý kompromis. E, zobrali sme politickú zodpovednosť v tomto ohľade tým, že e, berieme na vedome špecifické potreby. Ja si myslím, že by to malo teda vychádzať zo zmluvy, nemal to byť žiadny postup sui generis. A to sme zabezpečili, to máme zaručené. A tu by som sa naozaj chcel za to poďakovať kolegom, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v tomto bode. Takže to, čo máte na stole, uh, je v podstate hlasovanie o kompromise, ktorý sme dali dohromady. Uh, mám taký dojem, že je to veľmi dobre spracované. Chcel by som požiadať kolegov, jedná sa o horizontálnu záležitosť, žiadne stranické veci v tomto zmysle som nikdy do toho ne, nevkladal. To môže byť pri iných príležitostiach, ale v tomto, v tomto prípade nie, pri tejto problematike, to je z mojej strany apolitické. Takže chcem vás poprosiť, aby ste pomohli uh, aby parlament čo najskôr prijal toto nariadenie, ak budeme hlasovať. Dnes ešte stále máme možnosť, aby ešte sa nám to podarilo dokončiť v decembri a potom môžeme mať Lisabonskú zmluvu v tejto oblasti vykonávacích aktov. Už budeme mať situáciu, ktorú si vieme predstaviť, bude jasná do budúcna. A Maria Oze, ktorá sú síce nie, je Maria Oze Martinez. Chcel by som sa aj poďakovať za naozaj kľúčovú prácu, nie len počas tohto obdobia, ale už aj počas práce na konvente. To bola jedna z tých veľkých vecí, niečo, čo myslím si je pre ňu veľká dôležitá vec, pretože je to niečo, čo od samého začiatku, keď vznikla táto myšlienka, je niečo, čo tam bolo a teraz sa to zrealizovalo. Samozrejme, až prax ukáže, do akej miery to bude fungovať a ako to bude fungovať. A myslím si, že sme teda odviedli dobrý kus práce a naozaj ja e, z úprimného srdca túto vec podporujem. Pani kolegyňa Lechner, nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme v Štrasburgu mali požiadavku zo strany viacerých výborov. Všetky tieto snahy je potrebné uznať, je to naozaj komplikovaná téma, preto ja sa teraz pokúsim, ak kolegovia zo skupiny budú hlasovať za, tak to nebudem chápať ako záverečné hlasovanie do pléna. Budúci týždeň by sme mali ešte využiť na spojenie sa s kolegami z ďalších výborov, ktorí eh, tie svoje mm, opodstatnené obavy eh, vyhlásili a je dôležité to ešte prediskutovať. Pani kolegyňa Lichtenbergera, potom ešte ja, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne. Nož skúsenosť s touto problematikou, ktorá sa týka naozaj našej práce, zachovania možností Európskeho parlamenta. Keď sa zabráme takýmito témami, tak sa to často nesie, alebo vždy nesie v duchu nezaujmu kolegov počas rokovaní a keď príde výsledok, keď je na stole, tak zrazu niektorí začnú mať záujem. Niektoré výbory sú výnimkou, ale je to skôr pravidlom, že až úplne v závere ľudia reagujú na tie informácie a nevnímajú ten text ako celok, ale vypichujú určité časti. Toto je prvý problém, ktorý máme. Druhý problém spočíva v tom, že tento celý proces bude taký dobrý ako prvé príklady, ktoré presadíme, ktoré realizujeme, to je rozhodujúce. Ak máme tu nejaké práva, ktoré máme mať a parlament akých nevyužije, tak to bude problém. V Rakúsku sa hovorí o ústave a reálnej ústave, teda práva, ktoré človeku pristup, prislúchajú alebo inštitúcia práva, ktoré využíva. A to je v prípade mnohých krajín tak. Ja sama som bola členom konventu k týmto veciam. Mám veľ, veľmi vrelý vzťah a preto pre mňa bolo také dôležité, aby táto vec bola vyrokovaná do detajlov a to z jednoduchého dôvodu. V rade a s radou momentálne existuje mocenský boj v tejto otázke Hľadajú sa možnosti nové práva Európskeho parlamentu oklieštiť. aby to nebolo celkom tak, ako to predpokladá Lisabonská zmluva. Takže pre nás hodnotenie tohto celého komplexu je mimoriadne potrebné a dôležité. Išlo nám o to, aby sme dosiahli naozaj krok vpred a vôbec nie nazad. Ja som sa snažila prehrať si na základe dokumentov, prehrať niekoľko teda prípadov, ktoré boli pôvodne rozdované v komitológii a v veľkej väčšine týchto prípadov teraz prichádza k vylepšeniu napriek veľkej opozícii, ktorú sme zažili z rady z niektorých jej častí. Takže Áno, niečo sa nám podarilo, 18 mesiacov, boli aj mňa, to musím povedať otvorene, ale proste sa, tam sa nedalo presadiť nič iné. Nemali sme možnosť e, to predsunúť a niekoľko odsekov, napríklad Agrina nepoukazuje, tak v tom prípade môžeme povedať, že tieto obavy sa podarilo rozptýliť. Takže ja si myslím, že môžeme súhlasiť. Samozrejme, že aj my v skupine o tom ešte budeme intenzívne diskutovať, lebo teraz sa ľudia zobudili a začínajú sa tým zaoberať, že sa o to, začínajú sa o to zaujímať v jednotlivých výboroch, ale ja som si istá, že máme pred sebou kvalitnú prácu, ešte raz ďakujem správodajcovi, e, ktorý bol naozaj veľmi serióznym a informovaným partnerom v rokovaniach. Áno, ďakujem pekne. A ďakujem za to, že skupiny e, vlastne majú rovnaký názor na vec. E, písali, napísali mi dvaja kolegovia a dospel som k takému záveru ako pani Lichtenberger, že tie obavy, ktoré niektoré výbory vyslovili, napríklad REGI, že tieto boli rozptýlené, napríklad pokiaľ ide o finančné nástroje, to je to REGI, alebo v prípade AGRI, obavy tiež boli rozptýlené, vyhlásenie komisie vlastne prekročilo rámec toho, čo vyplýva z medzi dohody Výbor pre rozvoj, jeho obavy neplatia, pretože toto nariadenie vôbec nerieši, čo je implementing a čo je delegating act. Tam sa obmedzujeme iba na postup v prípade vykonávacích aktov. A to rozhodnutie, či ide o delegovaný alebo vykonávací akt, toto rozhodnutie príjma zákonodarca pri konkrétnom zákonodárnom akte. A toto sa zdá, že mnohí ešte nepochopili. My sme to vysvetľovali vo výboroch, v skupinách. Jedna jediná vec, ktorá podľa mňa je politickým rozhodnutím, to je téma zahraničného obchodu. Nuž, ja dospievam k tomu záveru, že to, čo máme na stole teraz, je oveľa lepšie ako situácia, ktorá tu bola predtým. Takže aj to je určitý pokrok. To je jediná vec, ktorá sa dá vnímať z politického hľadiska, ale všetko to ostatné je nepolitické, je to správneho jazyka poriešené, hlavne pokiaľ ide o pozíciu výboru pre rozvoj a výboru pre polnohospodárstvo. To sa všetko vyjasnilo vysvetlením, vyhlásením komisie. Pardon. Takže všetko z mojej strany. Ešte pán Maštalka sa prihlásil, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo. Řekl ste, že sa vyjadrujú všetky politické skupiny. Ďakujem, pán predseda. Povedali ste, že sa vyjadrujú všetky politické skupiny. Ja teda budem posledným. Ja som sa tiež zúčastnil na konvente. Nebol som e, medzi priaznivcami Lisabonskej zmluvy. Moja skupina nie je takýmto priaznivcom. Ale ďakujem spravodajcovi za to, že za tak krátky čas odviedol taký obrovský kus práce. Mám pocit, že teraz máme spoločnú zodpovednosť, zodpovednosť otvoriť dvere lebo cesta späť už nie je. A my teda máme povinnosť otvoriť tie dvere, takže ja budem podporovať tento. Dobre, takže môžeme hlasovať. Pán kolega sa nechce vyjadriť, Sajer, tak hlasujeme. Máme tu blok hlasovanie o kompromisnom balíčku a potom, ak tento balíčok prejde, iba záverečné hlasovania. Takže kto je, prosím, za kompromisný balík, nech zdvihne ruku niekto je proti kompromisnému balíku? Nikto. Zdržal sa niekto? Jedna osoba. Takže prijaté. Teraz pokračujeme záverečným hlasovaním o návrhu komisie v pozmenenom znení. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zase prijaté jednomyselne s jedným zdržaním. A teraz návrh legislatívneho uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Rovnaký výsledok. Prijaté. Blahoželám kolegovi Sajerovi. Výborne. Okay, dann habe ich jetzt den Kollegen Bellinger. Dobre, takže pán kolega Bellinger, nech sa páči. Si chiedo scusa, Ospravedlňujem sa, že sa následne vyjadrujem, len som chcel podporiť to, čo povedala Evelyn. Je to diskusia, ktorá prebiehala v našom výbore pomerne koncenzne a v podstate o tom svedčí aj to terajšie hlasovanie ale vieme, že mimo nášho výboru je tá situácia úplne iná. Počuli sme zastupcov významných výborov, ktorí prišli medzi nás a e, ich stanovisko bolo úplne iné ohľadom prerogatív Európskeho parlamentu a uplatňovanie Lisabonskej zmluvy v praxe. Takže skupina socialistov a demokratov, ktorej som členom, bude na túto tému diskutovať budúci týždeň A keď Evelyn nastolila otázku hľadom dnešného hlasovania, a to, že by to nemalo predurčovať rozhodnutie o celej skupine, kde budú zástupcovia rôznych výborov. V podstate sa nám tým snažila povedať to, že to rozhodnutie alebo stanovisko ktoré budeme príjmať na plenárke, bude závisieť od stanovisk jednotlivých skupín. Je to trošku také proti chodné e, voči jednotlivým stanoviskám, ale je pravdou, že orgány mimo tohto výboru sú proti tomuto návrhu a to sa ukázalo aj na zasadnutiach tohto výboru. To znamená, že e, sa musíme náležite správať Jednoducho som tým chcel len vyjadriť stanovisko o rešpektovania iných názorov. Nejde o to, že som presvedčený o tom, že oni majú pravdu, ale Evelyn to povedala a ja samozrejme verím tomu, že treba poslúchať lídrov. Ďakujem veľmi pekne, ja s tým súhlasím a demokratie sa správajú tak, že argumenty sú na ich strane. No a a to sa socialistov určite presadí. Dobre, no a teraz k bodu 5, právo na informácie v trestnom konaní, kolega Albrecht, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No čo sa týka a, tejto témy, informácie v trestnom konaní, je ten Let's of Rights, či nejaký a, zoznam práv. No a program Stampera štokholmský program, v ktorom bolo určené, že sú, čiže súčasne s vzájomným uznaním a s informáciami a povolením o výmene dôkazov a spolupráce, spolupráci v súdnej a policajnej spolupráci a tak ďalej, je potrebné tiež harmonizácia v oblasti práv obžalovaných. No a tento návrh Letter of Rights komisie, listina práv, je tiež e, v súvislosti s tým, čo teraz robíme, a to je právo na tlmočenie a preklad v rámci trestných koraní. No a ja ako spravodajca pre výbor pre právne záležitosti, som vypracoval len stanovisko, ktoré je predložené výboru pre vnútorné veci, kde tiež zastupuje našu skupinu. No a spravodajkyňou je pani Sipel. No a ja som práve zistil, že cestovná mapa je pomerne rýchla. To znamená, že na výbore, čo sa týka názorov výboru, a stanoviska výboru. Musíme postupovať trochu rýchlejšie a tým sa dostávam pod tlak. Neviem, kedy to bude možné, z ohľadom na, naš, na kalendár našich zasadnutí. No a moja otázka znie, tiež by som sa predsedu chcel teda spýtať, kedy by to bolo možné eh, nejak do polovice januára, alebo v prvej polovici januára to zrealizovať to bude ťažké, aj keď určite to nebude zlé, pretože my, náš výbor, by sme mohli poukázať ešte na jeden aspekt, ktorý pre mňa je dôležitý, okrem tých iných dôležitých návrhov, a totiž, že treba overiť, že skutočne všetky práva obžalovaných sú obsiahnuté v tomto návrhu. No a dôležité je, aby tam prešlo skutočne všetko. Treba si to podrobne prejsť na výbore, či nejaké právo v rámci konania tam chýba alebo nie. Alebo je to v rozpore s niektorými právnymi poriadkami a môžeme to vyriešiť tým, že jednoducho niečo vynecháme. No a tým sa dostanem k druhému bodu a totiž k tomu, že ten, táto listina práv je súčasťou cestovnej mapy, ktorá ešte trvá niekoľko rokov, podľa ktorej sa harmonizujú isté zákony, no a potom a práva, ktoré budú obsiahnuté v listine práv. No a teda potrebujeme nejakú doložku o flexibilite alebo e, o revízii po istom čase. To teraz nie je nejak vytesané do kameňa, ale mali by sme sa vzájomne obohacovať v rámci konaní. No a tie postupy, ktoré si teraz želáme, by mali byť trochu flexibilnejšie. Ja myslím, že to je mimoriadne dôležité, a pretože vidíme, ako v rámci našich snách v prípade nariadenia vyšetrovania alebo európskeho zatýkača je stále veľa požiadavka na spoločné a vytvoriť teda spoločné štandardy a predpisy, aby vzájomné uznávanie bolo aj ďalej akceptované a ďalej fungovalo a prispievalo ku konzistentnosti právnych poriadkov členských štátov. Ja navrhujem preto, aby náš výbor si preveril a preskúmal, či všetky dôležité práva a štandardy sú obsiahnuté obsahom e, listiny práv. Myslím, že je to dobrý základ až teraz aj v prípravných konaniach, v prípravách a sa niektoré veci zlepšili, ako napríklad právo na právo mlčať. To v niektorých krajinách je ešte stále dôležitým právom. No a výbor pre vnútorné veci by sme mohli ešte požiadať o nejaké... No a v bode flexibility by sme to mohli ešte zohľadniť. Na to sa teším. No a ja sa teším na pripomienky a vaše podnety. A to je na teraz všetko. Ďakujem pekne a, a teraz eh, technickú odpoveď. Potrebujeme to, čo Najskôr návrh správy potrebujeme koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. A tým by sme to 16. týždňa na mimoriadnom zasadnutí mohli uh, preriešiť, tak aby sme do, do, dodržali eh, súčasnú cestovnú mapu novšia. Moje skúsenosti eh, s výborom pre vnútorné veci nejak upravovať svoj program náš prospech sú, povedzme to tak, obmedzené. Teraz kolegyňa McCarthy. Áno, pravdepodobne. V podstate je to nový postup a právo na informácie. Dúfam, že prídu dostatočne skoro pre našich občanov, ale chcela by som vám len prečítať tlačové komunike komisie, keď spustila tento proces, kde sa hovorí o tom, že nemecký turista, ktorého zatknú po tom, čo bude chodiť po rôznych baroch v Taliansku, nehovorí daným jazykom, čiže nebude rozumieť vôbec tomu, prečo bol zadržaný, z čoho je obvinený policajt mu dá do rúk nejaký dokument v jeho vlastnom jazyku, kde mu uvedie všetky práva, že môže hovoriť s právnikom, má nárok na tlmočníka a má vedieť, e, z čoho je obvinenie. Je to ako televízna dráma, ale v blízkej skutočnosti to bude realitou Európskej únii koniec. E, ja by som chcela hovoriť naozaj o polic- e, podstate policajnej kriminálke alebo e, z nášho, z môjho okrsku. Britka bola zajat, zatknutá v, ta, v Španielsku za, na európsky zatýkač z Maďarska. Strávila tri týždne vo väzení v Španielsku. Po piatich dní mohla telefonovať tri minúty len na španielske číslo. Nikto nevysvetlil, prečo bola zavretá, nedostala nič po anglicky anglicky. je tam v podstate vzadu v aute, zatiaľ čo policajt, ktorý ju zatkol, si išiel vypiť kávičku. 5 krát e, bola skontrolovaná, mala, mala v podstate telesnú prehliadku. Potom bola vyvezená do, Nem- do Maďarska, kde opäť nemala nič v angličtine, nejak, žiadny preklad, musela podpísať niečo, čo netušila, čo podpisuje. A vážení priatelia, toto je e, skutočnosť, Maďari zrušili všetky tie, v podstate všetku tú žalobu, pretože to nebolo opodstatnené a to je naozaj trauma, ktorú naši občania zažívajú a myslím, že tomu musíme zabrániť. Takže vítam tento návrh, vítam právo na informácie o práva, všetky tie veci, ktoré, ktoré, boli upreté e, občianky alebo mojej voličke, Ehm, mám taký dojem, že doma nájdete množstvo takýchto prípadov a to je naozaj len vrchol ľadovca. Môžu mať množstvo takýchto prípadov, ale ako náhle v podstate nič nespravíme v tejto veci, tak nemôžeme tvrdiť našim občanom, že chránime ich základné práva v tejto oblasti. Chceme zvýšiť našu dôveryhodnosť e, nielen Európskeho parlamentu, ale Európskej únie. Nemusím zachádzať do detailov, len som v podstate chcela vysvetliť, že je naozaj nutné v tejto veci pokročiť a to veľmi rýchlo, pretože naši občania trpia tým, že nemajú dostatok práv a čím skôr toto uvedieme do praxe, tým lepšie. A samozrejme súhlasím so spravodajcom, že by sme to mali spraviť čo najskôr v rámci výboru pre občianske slobody, ale musíme zabezpečiť aj, aby sa v praxi uplatňovali tieto práva, pretože často máme veci v zákonníkoch, často máme legislatívu a potom zistíme, že ako členské štáty to nikto neuplatňuje v praxi, čiže musíme sa pozrieť aj na to, ako sa to v praxi bude naozaj presadzovať, aby naozaj naši voliči mali skutočné práva, nielen fiktívne práva niekde uvedené na kuse papiera. Perdón, presidente, perdón. Prepačte. Prepačte, pán predseda aj pani McCarthy. Chcel som len uviesť e, k tomu príkladu Španielska, že tak také, že k takému niečomu mohlo dojsť, či už zo strany policie alebo správnych orgánov, ale nie je to bežná prax. A tento nedostatok, alebo teda tie chybajúce práva, o ktorých ste hovorili, tie takto nefigurujú v našom kodexe. U nás v Španielsku máme práva, možno, že jednoducho neboli dodržané. Áno, Ďakujem pekne, ale to nie je špecifický španielský problém, tak je to všade. Dobre, teraz Mauro z TG Justice. Nech sa páči. Yes, thank you very much. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánom poslancom, aj mm, pani McCarthy za vaše vystúpenie. Vy ste veľmi dobre poukázali na účel tohto druhého opatrenia v rámci cestnej mapy a e, návrhu komisie e, o právach ob, ob, občanov v eh, trestnom konaní, ktorý je z 2. júla momentálne v Európskom parlamente. Chcel by som využiť príležitosť a poďakovať sa za dobrú spoluprácu, ktorú sme mali v rámci prvého opatrenia, opatrenia A, ktoré podľa mňa by malo byť modelom budúcich rokovaní. Naozaj za niekoľko mesiacov sme sa dopracovali k prijatiu prvej smernice, historicky prvej smernice nielen v oblasti procesných práv, ale aj v oblasti trestnoprávnej spravodlivosti ako takej. Myslím, že to je naozaj mimoriadny úspech a za ktorý vďačíme Európskemu parlamentu, za čo by sme sa mu chceli poďakovať. A preto som povedal, že by toto mal byť model do budúcna. Čo sa týka opatrenia B, ako ste povedali, tento návrh sa jedná práva, jedna práva na informácie. Je tu celá škála práv na informácie. Keď hovoríme o informáciách v rámci trestnoprávneho konania, aspoň podľa nás hovoríme minimálne o troch súboroch práv. Prvým je právo na informácie o práve niekoho. To znamená práva každého, každej osoby, či už obvineného alebo podozrivého zo spáchania trestnej činnosti, právo získať úplné informácie o tom, za čo, z čoho je obvinený alebo podozrivý. V článku 4 nášho návrhu to musí byť spravené písomne v okamihu zatknutia. To znamená, ako náhle je osoba zatknutá, už z definície je v zraniteľnejšej pozícii ako e, odporca, ktorý je na slobode. Takže v tomto konkrétnom príklade ide o to, aby sme zabezpečili to, že osob, aby osoba dostala písomné informácie o svojich právach. A samozrejme e, v článku 3 je katalóg práv. Hovorili ste o tom, že je potrebné systematicky a systémovo k tomu pristupovať a zabezpečiť, aby tento katalóg práv bol najkompletnejší, ako sa dá. Myslím si, že sme ochotní na tom pracovať a našim cieľom naozaj máme rovnaký cieľ, ide nám o to isté, aby sme mali čo najkompletnejší katalóg práv. Druhý súbor práv na informáciu sa týka informácií o obvinení. Ako náhle je niekto zatknutý a tu teda ho reagujem aj na vystúpenie pani McCarthy. Je tu právo byť okamžite a podrobne informovaný o povahe obvinení a tu citujem články 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Nezabúdajme na to, že nezačíname na zelenej lúke. Začíname v podstate z toho spoločného, čo už máme, e, Európsky dohovor o ľudských právach, e, ktorý zavzuje všetky členské štáty Európskej únie, ale e, z viacerých dôvodov tento Európsky dohovor nestačí a preto musíme mať legislatívu v tejto oblasti. Druhý súbor práv sa teda týka práva osoby dostať informácie o obvinení a aby vedel, prečo je zatknutý, prečo jeho sloboda je obmedzená, alebo prečo e, ho vyšetrujú z podozrenia zo spáchania určitej trestnej činnosti. Čiže tieto informačné práva tretieho typu je právo na prístup k spisu, čo je v článku 7 nášho návrhu. Po tej vyšetrovacej fáze každá osoba má plnohodnotné právo, každá osoba, ktorá pôjde pred súd, má plnohodnotné právo prístupu k svojmu spisu. To znamená všetky informácie a všetky dokumenty, ktoré sú v spise, na základe ktorého bude osoba obžalovaná na súde. To je najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť to, že osoba sa môže efektívne obhajovať. Potrebuje poznať všetky prvky, všetko, čo je v jeho spise, aby či už sám, alebo či jeho právny zástupca mohol pripraviť obhajobu na súde. A keďže pani McCarthy hovorila o prípade s európskym zatýkacím rozkazom, samozrejme, to sú presne tie príklady, ktoré komisia mala na mysli, keď navrhovala legislatívu v tejto oblasti. Myslím si, že je vhodné upozorniť vás aj na to, že tento návrh, podobne ako aj opatrenie A, má sa uplatňovať práve na konania v rámci európskeho zatýkacieho rozkazu, čiže presne má pokrývať tie prípady, ktoré nie sú vnímané ako trestnoprávne konania vo vykonávajúcom štáte. V Európskom dohovore článku 6 tento článok 6 sa neuplatňuje na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu tak ako sa e, nevzťahuje v podstate na extradičné konanie. Takže presne musíme zabezpečiť, aby vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu prebiehalo v rámci tých istých procesných záruk, ktoré sa budú uplatňovať pre pre ostatné riadne trestnoprávne konanie. A tu by som sa chcel poďakovať pani McCarthy, že upozornila poslancov práve na tieto veci. Sme presvedčení o tom, že potrebujeme pokryť prípad európskeho zatýkacieho rozkazu aj vo e, vydávajúcom štáte, aj vo vykonávajúcom štáte. Musíme zabrániť tomu, aby sa spravodlivosť, e, nevykon, aby sa spravodlivosť Musíme zabezpečiť, aby sa spravodlivosť vykonávala v celej Európe. Musíme zabezpečiť to, aby také prípady, o ktorých hovorila pani McCarthy, boli naozaj výnimočné a mimoriadne. Zdá sa, že momentálne niečo také tvrdiť nemôžeme. A samozrejme náklady uplatňovania tohto opatrenia sú dosť vysoké a áno, je to kritické v tejto oblasti. Práve to uplatňovanie praxie je kritické a bude ešte kritickejšie v budúcnosti. Áno, sú tu v podstate náklady toho, ako zabrániť tomu, že e, tá spravodlivosť nebude e, spravená, ako má byť a že sa veci dostanú na Štrásburský súd, e, že osoby, ktoré boli nepravom odsudené alebo ktoré utrpeli nesprávnym súdnym konaním, ktoré sa obratia potom na Štrásburský súdny dvor, tie náklady treba porovnávať s týmito nákladmi. Ďakujem pekne. Pán Albrecht nám predloží českú rozprávu a ešte Veľmi stručne, pani McCarthy. Ďakujem. Len kratučko, chcela by som vysvetliť kolegom, že to nie je záležitosť, o ktorej hovoríme, ktorá sa udiala len v jednom členskom štáte. Ja som hovorila o britskom policajtovi, ktorý mi povedal, že okrem otázky práva, e, v podstate, ak ich niekto požiadal, aby zatkli niekoho v rámci európskeho zatýkača za to, že ukradol kura Valdy a na to bol vystavený európsky zatýkací rozkaz, e, zatýkací rozkaz na polského občana v Británii. Čiže tu nehovoríme o tom, či to je Španielsko alebo Maďarsko. Naozaj sa to deje vo všetkých 27 členských štátoch a naozaj sa musíme do toho pustiť a zabezpečiť e, práva našim občanom. No na záver by som snáď sa venoval jednotlivým bodom, o ktorých sa tu hovorilo. Isté je dôležité, aby sme ako Európsky parlament veľmi jasne povedali, že najskôr sa treba dostať až na súd v Štrasburgu, aby sme dokázali, že e, Európsky dohovor o ľudských právach sa neuplatňuje náležite. No, myslím, že do centra pozornosti sa musí dostať otázka, ako dohovor, Európsky dohovor o ľudských právach po prijatí Lisabonskej zmluvy sa aplikuje v praxi a v oblasti justičnej a policajnej spolupráce. Musím, na to sa musíme sústrediť, e, na uplatňovanie a dodržiavanie takýchto práv. No a ja sám v nadchádzajúcich dňoch sa budem snažiť vypracovať stanovisko výboru. Bude to jasné, stručné. No a 16. možno nie vo všetkých jazykových verziách, ale ak by to bolo možné, tak e, minimálne s niektorými, tak aby sme pred hlasovaním výboru mohli zaujať stanovisko inak. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne. No a teraz sa dostávame teoreticky k bodu 15, ale to sme s pani Lichtenbergov dohodli, že to posunieme. No a teraz medzi nami môžeme e, privítať novú, nie úplne novú, ale novú generálnu riaditeľku generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť. Pani Françoise Lebaj, je to pre nás veľká čest, že ste tu no a navrhujem, aby ste na úvod povedali pár vied a potom zodpovedali otázky kolegyň. Nech sa páči, máte slovo. Well, thank you very much, Chairman, and thank you for your invitation. It's a pleasure for me to, to be here as a, the first... Ďakujem pekne že tu dnes môžem byť. Diskusia, ktorá teraz prebehla, poukazuje na to, že je potreba viac sa venovať otázkam spravodlivosti. A presne o to išlo komisii, keď sa rozhodli rozdeliť to portfólio pre vnútro a spravodlivosť. Takže ja som teraz generálnou riaditeľkou pre spravodlivosť. Teší ma, pán predseda, že tu môžem byť toho roku a budúci rok bude potrebné zorganizovať ešte silnejšiu spoluprácu medzi komisiou a vašim výborom, pretože rok 2011 bude, pokiaľ ide o rezort spravodlivosti, jedným z najnabitejších, pokiaľ ide o program. Komisia príjme teda mnoho nových návrhov Takže budeme mať spoločne veľmi veľa práce. Ak dovolíte, zo so pár slov k tým návrhom, ktoré už sú na stole. A potom si dovolím stručný prehľad toho, čo by malo prísť budúci rok. Z toho, čo už bolo predložené, si dovolím spomenúť dva návrhy. Prvé je rozhodné právo v prípade rozvodov, to je Rím 3. A teší ma, že v piatok by rada mala dospieť k dohode o historicky prvej posilnenej spolupráci medzi členskými štátmi. Ide o 14 členských štátov, ktoré sa toho zúčastňujú teda ide o posilnenú spoluprácu práve v otázkach rozvodov. A ak teda v piatok tento pozitívny vývoj bude potvrdený, tak to bude veľký signál ochoty členských štátov spolupracovať. Druhá vec, ktorá stojí za spomenutie, to je nariadenie o dedičstve a testamentoch. My sme prišli s návrhmi na harmonizáciu pravidiel, pokiaľ ide o rozhodné právo a súd, tak aby sa obvyklý pobyt používal ako rozhodujúci faktor. A boli by sme rádi, keby Európsky parlament nás v tejto otázke podporil, pretože aj vám ide o to, aby sme mali pravidlá, ktoré najlepšie budú vyhovovať záujmom občanov. Takže toto by práve bol ten dobrý krok správnym smerom. Teraz by som sa venovala budúcnosti tomu, čo by mala komisia predložiť v najbližších mesiacoch. Myslím, že každého hneď ako prvé nápadne revízia nariadenia o rozsudkoch to je nariadenie Brusel 1, Európsky parlament, pán Zvievka osobitne. Uznesenie bolo prijaté v septembri o tejto otázke. No a komisia by mala prísť s návrhom v decembri tohto roka, do konca tohto roka. Čiže to je znova téma, ktorou sa budeme zaoberať niekoľko mesiacov v najbližšom období. Druhá zaujímavá vec, to je návrh zo strany komisie o majetkovo-právnych dopadoch manželstva a registrovaného partnerstva. To by sme mali prijať zažitkom roku 2011 s cieľom zabezpečiť voľný pohyb rozsudkov súdov, pokiaľ ide o majetok v manželstve a o podobných e, vzťahoch v prípade registrovaného partnerstva. Som si istá, že diskusie o tejto téme budú veľmi zaujímavé. Tiež by som uviedla e, cezhraničné vymáhanie dlhov. Toto je dôležité z iného hľadiska, je to dôležité nielen pre občanov, ale aj pre posilnenie vnútorného trhu. A komisia víta vašu správu z vlastnej iniciatívy, kde pani McCarthy by som chcela poďakovať osobitne, ktorá bola spravodajkyňou pokiaľ ide o pracovný dokument k tejto téme. No a my e, súhlasíme s tým, čo tam bolo uvedené, že je potrebné prijať určité ochranné opatrenia na ochranu občanov a dlžníkov. Ďalšia vec, otázka rodinného práva verejná konzultácia, pripomienkovanie o voľnom pohybe verejných listín. Týka sa to čoraz väčšieho počtu Európanov, ktorí sú v pohybe medzi členskými štátmi. Je to asi 12 miliónov osôb, ktorých sa to týka, nie je to málo. A tento voľný pohyb dokumentov je takým predpokladom pre voľný pohyb osôb v zásade, takže budeme sa snažiť v neskorších návrhoch, ktoré prídu po verejnom pripomienkovaní, budeme sa snažiť, aby tieto návrhy zjednodušili výrazným spôsobom život tých občanov, ktorí sú mobilní, žijú alebo pracujú v inom členskom štáte. V roku 2013 by teda mali prísť konkrétne návrhy v tomto zmysle. A teraz z iného súdka, smernica o spotrebiteľských právach, ktorá je predmetom veľmi živej diskusie momentálne. Komisia pôvodných návrhoch bola veľmi ambiciózna. Z Inka prišla správa, teda príde správa. Videli sme jej návrhy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Je teda návrh. Potom vzdelávanie a príprava sudcov, to je veľmi dôležitá problematika. Podpredsednička komisie pani Reding by rada spustila v tomto zmysle iniciatívu. Iste viete, že štokholmský program požaduje, aby sa 50 právnikov, odborníkov vyškolilo. 50 to je 600 tisíc osôb, takže je to cieľ naozaj veľmi ambiciózny. A boli by sme radi, keby sme sa dopracovali k nejakým kreatívnym riešeniam, ktoré by nadviazali na to, čo už sa udialo. Boli tu určité iniciatívy, ale ešte veľmi ďaleko od týchto ambicioznych cieľov, takže Erasmus pre sudcov, Ale čo je možno ešte dôležitejšie, je to, že všetci E, ktorí sa zaoberajú právom, nielen sudcovia, ale aj rôzni iní právnici, advokáti, aby všetci mali potrebné vzdelanie. Momentálne sa zaoberáme tým, ako dosiahnuť tento cieľ. Naozaj je zložité vyškoliť priamo z Bruselu 600 tisíc osôb – to zrejme nebude ten správny spôsob, takže by sme sa mali snažiť využiť existujúce spolupráce medzi univerzitami a inými vzdelávacími zariadeniami v členských štátoch. Z toho sa iste dá vyťažiť ešte viac. A chcem sa poďakovať pánovi Berlinguerovi, ako aj vám, pán predseda, za to, ako sa tejto otázke venujete. Je to veľmi dôležitá otázka a návrhy by mali byť predložené zo strany komisie v priebehu budúceho roka. A teraz ešte ďalšia vec, ktorá vás ako právnikov iste bude zaujímať, toto je európske zmluvné právo. Ešte viete, že ide o jednu z hlavných iniciatív ktorou sa komisia zaoberá naozaj veľmi rozhodným spôsobom, tak, aby sme dosiahli istú mieru zjednodušenia pre európske podniky, ktoré chcú fungovať aj v inom členskom štáte. Momentálna situácia je fragmentáciou zmluvného práva každý členský štát má svoj vlastný režim zmluvného práva a z toho vyplývajú prekážky pre tých 99% podnikov, teda pre malé a stredné podniky a my sme presvedčení, že zmena tejto fragmentácie by zjednodušila teda život týmto podnikom a tým by prispela k rozvoju Takže tým sa veľmi intenzívne zaoberáme. Máme expertnú skupinu, ale kontaktujeme aj aktérov, pretože je veľmi dôležité do týchto úvah zaintegrovať aj sektor, hlavne zastupcov malých a stredných podnikov, ďalej spotrebiteľov, tak aby sme mali naozaj praktický prístup k tejto problematike. Takže si uvedomujeme, že to vôbec nie je jednoduché, ale sme presvedčení, že ak sa nám podarí nájsť to správne riešenie tejto fragmentácie, tak e, to bude na prospech ako spotrebiteľov, tak aj malých podnikov. Takže, pán predseda, iste vidíte, že máme program mimoriadne nabitý komisia a ja osobne a môj tím. Veľmi radi budeme spolupracovať s vašim výborom. Ja viem, že táto spolupráca bola výborná už predtým a boli by sme radi, keby sa to aj naďalej nieslo v tomto duchu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto rozsiahle predstavenie. Teraz dáva slovo pán kolega Berlinguer. Grazie, Grazie, molte grazie, madame François. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa veľmi pekne podako- poďakovať pani generálnej riaditeľke. Rád by som využil túto milú príležitosť na to, aby som vyjadril svoj názor k niektorým veciam. Nuž, ja som sa venoval týmto veľmi zaujímavým témam od začiatku tohto volebného obdobia. Mám na mysli európsku právnu kultúru. A teraz všetci vidíme, aké to má výhody. Európska právna prax, európske právo snaha uľahčiť občanom život každodenne, vytvorenie jednotnej európskej právnej kultúry. A potom tam máme tých odborníkov, ktorí musia chápať, aké možnosti Európa poskytuje. Tak a pokiaľ ide o zlepšenie každodenného života, nielen pokiaľ ide o nejaké vynimočné situácie. My sme jednomyselne v našom výbore schválili uznesenie, Isté sa to spomína aj pani generálna riaditeľka. Išlo o akčný plán pre štokholmský program a my sme tomu naozaj pripisovali veľmi veľkú dôležitosť, pokiaľ ide o právnu kultúru, pokiaľ ide o vzdelávanie, odbornú prípravu. Áno, sudci nie sú školáci, chlapci a dievčatá, ktoré musia chodiť do školy. Je to oveľa vyššia úroveň. Nuž a mám pocit, že tá zmena, ktorá musí nastať, musí byť naozaj veľmi hĺbková. Tá odborná príprava, to, čo sme nazývali odbornou prípravou posiaľ, bolo veľmi hodnotné, ale týkalo sa len určitého maličkého, bezvýznamného percenta sudcov a títo nefungovali ako multiplikátori, nešírili tieto poznatky ďalej, že by e, sa to bolo prenieslo na 10 či 100 tisíc ľudí. Decentralizované systémy momentálne existujú. pričom ten vrchol tohto systému je v Bruseli a e, skratka to posolstvo sa nedostáva až na koniec, až k spodku toho celého vrchu. Takže tie snahy sú dobré, ale nedostávajú sa až k tej najnižšej úrovni. A sudcov a advokátov nie je možné vytrhnúť z ich bežnej práce, takže ako to celé riešiť? No už v zásade je potrebné v praxi pre každého právnika vytvoriť možnosť využívať moderné, virtuálne nielen fyzické formy komunikácie s kolegami v prípade každého jedného prípadu, ktorý sa rieši. Toto je tá právna kultúra, ktorú by som ja chcel presadiť. Možno to môže znieť aglosasky, ale prečo sa nenaučiť niečo dobré aj od Britov? začať takto pragmaticky z dola nahor. Niektoré krajiny už s tým začali, napríklad Holandsko. A ja teda navrhujem, upustíme od toho, čo sme robili doposiaľ, zistíme, aké podmienky by viedli k tomu, aby právnici a advokáti boli ochotní a schopní medzi vo svojom vzdelaní doplniť Eh, vzhľadom na tú mobilitu, ktorej dochádza aj v tejto profesii. Ja osobne som profesor. Erasmus považujem za vynikajúcu vec pre študentov. Ale ak to skrátka jednak jednej prenesieme na sudcov, tak to budú naozaj bezvýznamné počty sudcov, ktorí sa na Erasme zúčastnia. Takže ja vidím riešenie niekde celkom inde aby som bol úprimný. My sme hlasovali za tieto nápady a teraz je potrebné to pretaviť do skutočnosti. Ďalšia vec, zmluvné právo. Áno, tento výbor sa zaoberá touto problematikou. Sme za takú opcionalitu 28 zákonníkov, neviem, či je to zákonník celkom, ale takých systémov, pravidiel a potom harmonizácia. Ale sú tu aj určité obavy na druhej strane. Toto je myšlienka, ktorá ešte musí dozrieť, a musíme si naozaj ujasniť prístup, ktorý chceme uplatňovať. Takže musíme zhromaždiť myšlienky, nápady, ako priblížiť predpisy v rámci zmluvného práva, pretože to je kľúčový prvok moderného práva. Dovolím si zo pár príkladov. Spotrebitelia. Tam sa nedosiahol žiaden pokrok. Pani Wallis vypracovala správu, ktorá obsahuje naozaj už veľa takých zrelých návrhov, napríklad B2B, B2C, teda business to business, business to consumer, možnosť pre spotrebiteľa vybrať si Podniky to často urobiť môžu, spotrebiteľe takúto možnosť zatiaľ nemajú. Takže ja vôbec nechcem spomaľovať tento postup, ale teraz je podľa mňa potrebné začať s nejakým postupom, ktorý skrátka bude na seba nabaľovať ďalšie a ďalšie reformy. Ale nezdávajme sa myšlienky, že takáto fragmentácia zkrátka nemôže prispieť k fungovaniu vnútorného trhu. Ďakujem pekne, tak má slovo pán Zvievka. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj generálnej riaditeľke za veľmi presnú prezentáciu práce komisie. Áno, to, čo plánujete, je v súlade s našimi plánmi tu vo výbore. Zameral by som sa na dva body. Po prvé, nariadenie RIM 3, pokiaľ ide o rozhodné právo v prípade rozvodov a odluky. A ja sa teda teším z toho, čo ste povedali, teda, že zrejme rada príjme záverečné v piatok a my budeme zajtra hlasovať o mojej správe vo výbore a ja pevne verím, že tá správa prejde. Hoci sú tu nejaké menšie prekážočky. Ale som presvedčený, že tieto prekážky sa nám podarí prekonať. Mám jednu otázku pre pani generálnu riaditeľku, pokiaľ ide o ďalšie kroky. Ja sa chcem poďakovať belgickému predsedníctvu za úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom a našim výborom. Hoci je iba o postup konzultácie, ale teším sa, že rada zohľadnila naše pripomienky, naše návrhy. V týchto diskusiách sme si všimli, že je naozaj potrebné ísť o krok ďalej, pretože máme relatívne obmedzenú možnosť výberu rozhodného práva. Pokiaľ ide o voľbu súdu, tam je potrebná novelizácia Bruselu 2. Iste viete, že sa plánuje posúdenie vplyvov v roku 2013, potom príde tam možná revízia a my sme v tých diskusiách komisiu požiadali, aby sa snažila urýchliť tento proces. A v tom prípade ten výsledok, ktorý sme mohli získať v, v rodinnom práve, by bol ešte vyšší. Ten prínos by viac uznali občania v takom prípade. Nože ja sa teším, že v decembri príde legislatívny návrh, pokiaľ ide o Brusel 1. Mali sme k tomu už zelenú knihu, parlament prijal správu k tejto otázke a mňa naozaj teší, že v januári budeme môcť pracovať na tom právnom texte. Ďakujem. Ďakujem kolega Zviedka a teraz kolega Hulis. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Le Baj, za vašu prezentáciu. Nož myslíme, že nás čaká istotne veľa práce. No a ja by som ešte rada teraz hovorila o troch veciach. Poprvé, nemyslím, že, alebo myslím, že nikto z nás nemôže byť spokojný s reakciami na vzdelávanie a školenia sudcov. Avšak vo vzťahu k tejto veci by ma zaujímalo, Zaujímali nejaké informácie o e-justice a portáli e-justice. Ja vieme, že tento portál je projektom rady, avšak nás by zaujímalo, ako bude zapojená do tohto v budúcnosti komisia a ako bude využívať tento nástroj. A čo sa týka práva spotrebiteľov a zmluvného práva, Myslím si, že momentálne to je v veľmi ťažkej fáze v súvislosti so smernicou o právach spotrebiteľov a zmluvnom práve, ale mm, mám, v podstate je tu veľká potreba uľahčiť e, transakcie a jednania v rámci vnútorného trhu obchodné transakcia, mali by sme zareagovať na túto potrebu skôr, skôr ako neskoro. Dúfame, že sa nám to podarí cez smernicu pre práva spotrebiteľov a čiastočne aj cez e, zmluvné právo, ale dúfala som, e, že popri tom prebehne niečo, a to ste nespomenuli, že to v podstate spustí aj cezhraničné riešenie prístupu k spravodlivosti cez mediáciu, predovšetkým pre spotrebiteľov a pre v prípade bagatelných pohľadávok a nielen výlučne. A potom tá ďalšia vec, e, viem, že momentálne teraz je konzultačný dokument ohľadom e, e, kolektívnej nápravy. Tu by naozaj bolo potrebné to potlačiť vpred, aby to podporilo európsku konkurencieschopnosť Eh, jedna vec, ktorá sa mi dostáva stále častejšie na stôl, je to problémom vo viacerých členských štátov, a to stále väčším. Riešime tú citlivú otázku rozvodu a rodičovských otázok. Je tu stále viac a viac tzv. nútených sobášov v našich členských štátoch, ktorých vedľajším, účin, vedľajším dopadom je aj to, že vedú buď v, tých, v tom malom množstve prípadov k násiliu, alebo dokonca aj cez úmrtia, cez tzv. E, zabitie e, pre zachovanie cti. Máme Lisabonskú zmluvu a tieto trestné činy, hoci sú veľmi citlivé, predsa len porušujú základné ľudské práva. Nemyslíte si, že by sme mohli niečo spraviť na európskej úrovni v súvislosti s nutenými manželstvami, ktoré sú dôsledkom väčšej mobility našich občanov a ktoré môžu mať takéto hrozné dôsledky pre osoby, ktorých sa to týka, ako mužského, tak aj ženského pohľavia. Ďakujem. Pani Lebaj. Well, much, ďakujem pekne a ďakujem za všetky tie otázky, ktoré ste mi položili eh, k pánovi Bellingwo a k Európskej právnej kultúre. Áno, súhlasím s väčšinou z toho, čo ste povedali. Predovšetkým to, že právnická profesia by právnici by nemali sa naspäť e, vracať do škôl, nemali by sme ich posielať naspäť do škôl. To nechceme a to zdôrazňujem, že toto nie je to, čo chceme. Uh, nechceme ich posielať naspäť do školy, do univerzit, na univerzitu. Chceme, aby robili niečo praktické, niečo, čo súvisí s ich prácou a čo nebude akademickej povahy. Asi máte pravdu, keď tvrdíte, že napriek vynaloženému úsiliu viacero vyškolených právnikov, teda profesionálov, e, ich počet je zanedbateľný alebo je veľmi malý. A to by sme chceli zmeniť práve tým veľkým programom pre nadchádzajúce roky, ktorý bude obsahovať okamžité opatrenia v rámci existujúcich finančných výhľadov, ale zároveň e, tam určite budú aj nápady pre ďalšiu generáciu v rámci budúcich finančných výhľadov, pretože vzhľadom na počty ľudí, ktorí sa to týka, povedzme si rovno, niečo to bude stať. Tvrdíte, že ste proti centralizovanej štruktúre a samozrejme hovoríme o výhodách a nevýhodách centralizácie či decentralizácie, ale opäť raz vzhľadom na vysoké počty asi je logické decentralizovať túto činnosť a ako som povedala, posilniť spoluprácu, ktorá už existuje v rôznych členských štátoch a medzi rôznymi členskými štátmi. My v komisii v podstate máme na túto tému podobný názor ako vy. Čo sa týka zmluvného práva, uviedli ste, že Hm, ten nápad treba ešte rozpracovať. Presne to robíme aj my. Nie je to jednoduché, pretože musíme preskúmať všetko, čo už existuje, aby sme v podstate eh, mali ten súbor spoločných prvkov, eh, ktoré budú v centre tohto nového systému, ktoré budú základom hm, toho, na čom sa dá budovať špecifické zmluvné právo. Riešime B2B, B2C, to znamená medzi e, veľkoobchodné dohody, veľkomaloobchodné dohody a po lete e, predložíme v tejto veci návrh. Vy ste povedali že k otázke rozvodov, áno, dúfame, že to bude úspešné. Takisto by ste chceli, aby sme urýchlili Brusel 2 a rodičovské záležitosti. Je to veľmi komplexná problematika. Pracujeme na tom, vieme, že je to dôležité, ale chceme, aby, to bol, aby sme to spravili tak, jak treba. Takže možno to chvíľku potrvá, ale zase tak veľmi dlho nie, pretože začiatkom budúceho roka by sme mali predložiť návrh v tejto veci. Dajna Voli s ohľadom elektronickej spravodlivosti e-justice a nových technológií. Viete, že komisia sa angažuje v prácach na portáli e-justice. Boli by sme radi, aby sa to posunulo ďalej. Je to veľmi praktický nástroj. Samozrejme, e, ste sa pýtali na úlohu komisie. Ja si skôr myslím, že komisia už doteraz zohráva v tom veľmi dôležitú úlohu. Viem, že Samozrejme sa do toho zapájajú aj členské štáty a je to v podstate aj z toho správneho, technického, alebo teda správneho hľadiska to nie je len iniciatíva členských štátov. Aj my sme sa na tom zúčastnili, ale zohrávame tam svoju úlohu a v budúcnosti máme v úmysle my naďalej pokračovať a prispievať k ďalšiemu rozpracovaniu a rozvoju tohto portála. Čo sa týka spotrebiteľského práva, zmluvného práva, ako ste povedali ste, že, sme, že tá fáza je veľmi zložitá. Áno, máte pravdu, sme naozaj vo veľmi zložitej fáze. Um, bude zaujímavé sledovať, čo sa stane so smernicou o spotrebiteľov, pretože je tu prepojenie medzi smernicou práva spotrebiteľov a e, zmluvným právom a tá situácia doteraz e, e, extra ľahká nebola. Čo sa týka nutených manžel, nutených sobášov, e, komisia predloží návrh na tému násilie na ženách v priebehu budúceho roka. To bude súčasťou balíka o obetiach a budeme mať možnosť v tomto kontexte sa pozrieť aj na to, čo sa dá robiť preto, aby sme zabránili násiliu na ženách. E, otázke násilných sobášov, sobášov z donútenia, pre mňa to je jeden veľký otáznik, pretože to nie je jednoduchá vec. Samozrejme, najprv je potrebné dokázať, že išlo o z donútenia, a v každom prípade to povedie k diskusiám, ktoré pôjdu viac do hĺbky, všetci akceptujeme, všetci si uvedomujeme, že to je ťaži, ťažká a tragická situácia pre ženy, ale neviem, či na európskej úrovni môžeme správneho hľadiska v tejto veci niečo robiť, takže pozrieme sa na to. A potom ste hovorili, spomenuli ste cez hraničnú mediáciu. Tu budeme sledovať zblízka uplatňovanie smernice o mediácii, to je práca na budúci rok. Podporujeme projekty, čo sa týka odbornej prípravy mediátorov cez naše finančné programy a e, DG Spravodlivosť prispieva k politike cez skvalitnenie mediácie online cez internet, čo bude takisto veľmi dôležité, predovšetkým v prípadoch e, spotrebiteľov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne, pani generálna riaditeľka. Myslím si, že celá tá debata a vývoj posledných mesiacov ukázali, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie teda že v budúcnosti pre vnútro a e, spravodlivosť budeme mať e, dvoch samostatných komisárov a dvoch samostatných generálnych riaditeľov. E, pre, zdá sa, že to vnútro bolo politicky dôležitejšie, tak toto bolo vnímané a tá spravodlivosť bola skôr vnímaná ako nudnejšia. Na teraz máme teda tú výhodu, že naše témy sú politickou prioritou samostatného generálneho riaditeľstva, no a ten program, ktorý ste nám prednesli, je toho jasným dôkazom, je to naozaj pozitívny vývoj. To sú presne tie témy, ktoré sa týkajú občanov dennodenne. denne Viem, že Home Affairs je zaujímavejšie pre médiá, pre občanov sú však zaujímavejšie tieto naše veci, takže sa teším, že tu máme novú generálnu riaditeľstvo, novú komisárku, novú generálnu riaditeľku, takže naozaj sa tešíme na našu spoluprácu. Výborne, tým sme uzavreli tento bod. Ešte raz vám ďakujem, že ste prišli. A teraz sa dostávame k časti s zatvornými dverami. Na 5 minút teda preruším schôdzu, aby sa mohlo zrušiť internet, aby sa mohol zrušiť internetový prenos a o 5 minút sa tu stretneme znova.